Good evening, colleagues. Um, we begin with our chair's announcements, the linguistic... Um, dobrý večer, kolegovia. Začneme teraz uh, jazykovým profilom. Nemáme tlmočenie do um, dan- danštiny, malčtiny, chorvačtiny a galštiny. Ďalej budeme hovoriť o vykonávacom akte návrhu um, rozhodnutia týka sa ďalších technických špecifikácií ehm, pre jednotný vízový formát. Ten základný akt to bolo nariadenie rady ehm, o tom, že bol prijatý tento vykonávací akt, boli oboznámení členovia výboru LIBE 10. novembra a bol stanovený ehm, termín na navrhovanie námietok do 24. novembra 2017. Prosím, informujte sekretariat o vašich námietkách. Ehm, ten, ehm, dnes sa bude hlasovať presne o 8. hodine. Prosím, pripravte si svoje hlasovacie karty. Pán Enkel je tu, e, bude na programe e, v rámci tretieho bodu rokovania, ktoré bolo naplánované na, e, na čas od 7.30 do 8.30. Začneme najprv výročnou správou o stave základných práv EÚ v roku 2016. Pán Engel je spravodajcom pre túto tému. 19. oktobra e, predstavil návrh svojej správy, ku ktorej bolo predložených spolu 596 pozmenujúcich návrhov. O niektorých z nich budeme rokovať. Nech sa páči, pán Engel. Ďakujem, Claude. Ako si správne poukázal, e, Trochu sa aj teším, že to je len 596 pozmeňujúcich návrhov, pretože my sme očakávali štvorciferný počet, ale myslím si, že tých 596, že to je v poriadku, že to je dosť návrhov. E, E, veľa práce na, sme urobili na kompromisných návrhov, Ako viete, ja som v úvode povedal, že v prvom rade z technických obmedzení a potom aj z politických dôvodov, že sa začnem poprvé na právny, zameriam na právny štát, potom migráciu. A ukázalo sa, že mnohé z pozmeňujúcich návrhov sa týkajú týchto ústredných oblastí, ktoré si vyžadujú čo najväčšie kompromisy, ale takisto hneď na začiatku som aj ja chápal, že tu budú isté oblasti, ktoré vyvolajú e, nespokojnosť, respektíve e, nevoľu e, kolegov, ktorí majú iný názor než ja, čiže to bolo takisto treba zohľadniť. Tu hovoríme o menšinových skupinách, tak z hľadiska sexuálnej orientácie, ako aj z toho, že patria k tradičným menšinám, čo je klasická téma základných práv. E, tu boli predložené mnohé návrhy. Rovnako ako aj pomerne veľké znepokojenie, ktoré vyvolávala otázka detí. Toto samozrejme takisto je potrebné riešiť. Existuje pochopiteľne riziko v mnohých ohľadoch a to riziko spočíva aj v tom, že ten text bude nabokom veľmi dlhý. Ja som sa tomu snažil predísť, pokiaľ sa to dalo, a hoci som sa snažil e, riešiť a zohľadniť väčšinu týchto návrhov, ktoré predložili kolegovia, ako a budeme o nich hovoriť aj v stredu na stretnutí tieňových spravodajcov. E, napriek tomu e, som ešte e, to som sa snažil ten text očistiť o tie pasaže, ktoré som považovala za vhodné, aby ten text nebol neumerne dlhý. Takže záverom by som chcel povedať, že Samozrejme, ja zohľadním všetko, čo bude v mojich silách. A sú tu samozrejme témy, ktoré majú aj stranický nádych a e, je potrebné, aby sme aj na toto prihľadali, pretože situácia či stav v oblasti ľudských práv v celej únii zostáva neuspokojivý. Neexistuje ani jediný štát, ktorý by uh, úplne vyhovel a splnil všetky kritéria pri hodnotení. Takže my budeme vychádzať aj z toho, čo sa naplánuje po odsúhlasení našej správy v hlasovaní. Ďakujem. Chce e, prehovoriť niekto z, z tieňových spravodajcov? Viem, že v pondelok, teda, že e, máme tu tieňové spravodajce za SAD. Chceli by ste niečo povedať? Ďakujem, Claude. Ďakujem aj spravodajcovi za jeho prezentáciu. Chcela by som vás upozorniť, že do veľkej miery súhlasím s duchom, ako aj so štruktúrou tejto správy za rok 2016. Tá štruktúra je uh, racionálna, nejde to iba o vyhlásenia o skutočnostiach, ale chcela by som povedať, že My nechceme to, aby tá správa mala súhrný charakter, aby to bolo na úkor obsahu. Ten veľký obsah pozmeňujúcich návrhov bude potrebné zapracovať, aby sa posilnila e, správa s tým, aby sa predišlo zbytočnému opakovaniu. Spravodajca hovoril, že predpokladá, že tých eh, pozmeňujúcich návrhov bude viac, ale tých takmer 6 je ešte stále veľmi veľa. Niektoré z nich sú veľmi zásadné. Myslím si, a chcela by som v prvom rade poukázať na to, že je potrebné pridržiavať sa tej pôvodne navrhnutej štruktúry. Začnem právnym štátom. Myslím si, že v tomto smere si spravodajca počína veľmi dobre, ale boli tu predložené zaujímavé návrhy týkajúce sa situácie situácie v oblasti právneho štátu v EÚ. Pokiaľ ide o článok 2 zmluv a predovšetkým nástroje, ktoré máme k dispozícii na obhajobu právneho štátu, predovšetkým pokiaľ ide o článok 7. A ďalší bod sa týka migrácie a integrácie. Podľa mojej skupiny toto je oblasť, kde má e, správa medzery a terminológia nebola dostatočne jednoznačná a nevyjadruje pozíciu, ktorú prijal parlament v predchádzajúcich uzneseniach. Zameriava sa výlučne na Afriku, zatiaľ čo my hovoríme o zásadách právneho štátu v celej EÚ moje pozmeňujúce návrhy um, ustanovujú ten správny kontext pre migráciu a vyzývajú členské štáty, aby si plnili svoje záväzky. Poukazuje na nedostatočnú implementáciu niektorých ustanovení, ako aj na ten problém, ktorý sa týka politiky príjmania v členských štátov ako aj dôvodov, pre ktoré ľudia každodenne odchádzajú zo svojej krajiny. A napokon som posilnila ustanovenia týkajúce sa boja proti všetkým formám diskriminácie a ochrany ľudských práv, predovšetkým žien a maloletých. Takisto uh, hovoríme o zriadení Európskeho fondu e, e, takže je tu istý manevrovací priestor. Skôr než príjmeme definitívnu správu Ehm, budúci týždeň moja skupina v útorok je pripravená pracovať na kompromisoch, ktorých cieľom je posilniť návrh správy. Ďakujem, Cecil. A teraz za Aldi, to máme Michel. Ďakujem, Claude. Ja by som chcela len spresniť, že ja tu zastupujem Louis Michela, ktorý je tieňovým spravodajcom za našu skupinu a pokúsim sa byť verná jeho pocitom týkajúcich sa tejto správy. V prvom rade chcem poďakovať Engelovi za vynikajúci návrh správy, ktorej zdôrazňuje, že on plne podporuje prístup, ktorý bol navrhnutý e, Frankom. A tu ide o to, aby tá správa nebola ideologická. E, toto je prekážka, ktorej sa treba vystrihať, ale takisto je to e, politická správa v tom smere, že by mala vyslať signál na témy, ktoré boli zvolené, ako je migrácia a ďalšie oblasti. Pokiaľ ide o správu a riadenie, myslíme si, že by hľadiska aktuálneho diania bolo dobre, keby sme otvorili širokú diskusiu e, týkajúcu sa e, logiky spoločného riadenia. My vieme, že v Európskej únii sme, boli, sme sa stali hetero e, klitom, rôzno, klubom rôznorodých prvkov a pokiaľ ide o časť, ktorá sa volá e, body, ktoré vyvolávajú znepokojenie, Louis Michel by si želal, aby sme sa viac zamerali na náraz populizmu a extrémistických hnutí, ktoré sú v úplnom rozpore s hodnotami, ktoré sú základom európskej stavby a rešpektovania e, základných práv EÚ. Súvisí to aj s problematikou správy a riadenia riešenia vecí verejných, čiže tomuto treba venovať veľkú pozornosť. Louis Michel zdôrazňuje, že e, pri príprave tejto výročnej správy spolupracoval ako spoluautor alebo spravodajca, tieňový spravodajca a preto e, ma poprosila, aby som zdôraznila, že to nebola ľahká úloha, ale že má plnú dôveru v spravodajcu a verí, že nájde hlas rozumu a sily tak, aby diskusie medzi tieňovými spravodajcami boli konštruktívne potrebné, aby vyústili do eh, dobrého a eh, logického textu. Ďakujem, Natali. Laura Ferrara, FTD. Ďakujem, pán predseda. Ja by som takisto chcela poďakovať spravodajcovi za tento návrh správy, ktorý podľa mňa je vynikajúcim východiskom pre našu prácu. Ja som takisto bola v roku 2013 a 2014 pravdajkyňou pre túto tému a viem, že je veľmi ťažké takúto veľkú oblasť zredukovať do jednej správy, najmä pokiaľ hovoríme o takýchto citlivých otázkach ehm, bolo veľmi náročné dospieť ku kompromisom, pretože ten proces musel viesť k zachovaniu jednoduchej eh, štruktúry. Eh, pokiaľ ide o prioritné oblasti, tak my potrebujeme text, ktorý sa ľahko číta, ktorý vysiela jednoznačné posolstva. Táto správa Ehm, teda sa týka roku 2016, ktorý bol veľmi dôležitý z hľadiska migračných tokov, takže tejto téme e, sme venovali plnú pozornosť a otvorili sme otázky, ktoré s tým súviseli. E, niektoré z pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili, sa týkali práve tejto témy. E, čiže zdôrazňovala sa téma migračných tokov a boli by sme Radi by sme zdôraznili to, že EÚ musí venovať viac finančných prostriedkov boju proti prevádzačstvu, nelegálnemu prevádzačstvu. Ehm, tu s týmto súvisia veľmi závažné problémy, ktoré sú um, príčinou migračných tokov. Ehm, sú tu napríklad diktatorské režimy ktoré nedodržiava ľudské práva a je potrebné, aby sa niečo robilo aj vo vzťahu k týmto režimom. A dôležitou témou je aj otázka korupcie. Tu by som chcela poďakovať spravodajcovi za jeho návrh správy. My vieme, že korupcia to je zlo, ktoré podrýva právny štát, ako aj rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi my sme svedkami toho, že verejné prostriedky sa míňajú svojim účelom a je to, ide to na úkor verejných služieb a tým pádom aj ochrane ľudských práv. V správe v roku 2013 a 2014 sa o tom hovorilo a myslím, že je veľmi dôležité, aby sa o tom hovorilo aj v tejto správe. Bola by som rada, keby komisia e, odporúčania tohto parlamentu skutočne si osvojila aj vo vzťahu k agentúram, vrátane agentúry pre základné práva a aby e, postupovala skôr preventívne, než ex post, až potom, keď dôjde k porušeniu ľudských práv. E, my, my verím, že so spravdajcom sa nám podarí e, vypracovať dobré kompromisné návrhy. Peter Miller je ďalší. Ďakujem veľmi pekne, len krátko. Chcel som sa v prvom rade poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Som si úplne istý, že je to veľmi dobré východisko pre ďalšie diskusie. Chcel by e, som e, som, som rád, že hovoril aj o otázke právneho štátu, ktoré je jadrom tejto správy, pretože ochrana ľudských práv neexistuje bez právneho štátu. Zároveň musím povedať, že eh, v porovnaní s eh, minulou správou tak eh, situácia v oblasti ľudských práv sa len zhoršila. Pred dvoma dňami vo Varšave 60 tisíc demonstrantov hovorili o čistej krvi a bielej Európe. A toto sa deje v roku 2017. To sa nie stalo predtým. A netýka sa to len polských demonstrantov. Je to aj Maďarsko a inde. My sme teraz svedkami silného medzinárodného hnutia krajnej pravice. A Myslím si, že to je niečo, čomu musíme venovať pozornosť, pretože ak je niečo ohrozením pre ľudské práva, to je presne toto. A preto je na nás, aby sme o tom e, hovorili. E, veľmi dúfam, že sa nám podarí spomenúť e, tento jav aj v rozprave e, o poslednej verzii správy. Dnes najnebezpečnejším fenoménom je z môjho pohľadu medzinárodná e, krajná pravica a násilie. Ďakujem. Ďakujem, Pico. Niekto iný ešte? Nech sa páči, môžeme sa vrátiť k spravodajcovi. Frank, chceš prosím odpovedať? Áno, stručne. Ako som povedal, tak eh, sa uvidíme v stredu. na sa tieňových spravodajcov, aby sme si prešli komplexný zoznam kompromisov, ktoré budú do stredy navrhnuté. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadame. Ja sa budem snažiť, predložiť vám to čo najskôr, ale keďže máme časové obmedzenia, keďže len pár dní uplynulo, odkedy sme dostali tie eh, pozmeňujúce návrhy. Ja chcem v stredu to povedať čo, čo najpodrobnejšie a ešte raz by som rád zopakoval moju ochotu, že chcem zohľadniť všetky návrhy vo všetkých oblastiach a vrátane dôrazu ktorý je sesiou na migráciu. Ja musím byť čo najstručnejší. Nemôžem to všetko povedať ja, tak, ako by sa vám iste páčilo, ale nájdeme iste kompromis a rovnako radi zohľadníme hlavne prvky jeho Michela s ohľadom na právny štát a rovnako rád príjmem Laurine návrhy a návrhy ostatných kolegov, ktoré sa týkajú korupcie, pretože tomuto som sa nemohol viacej venovať, pretože som mal obmedzený počet znakov, ale samozrejme čím prísnejšie sa postavíme k, ku korupcii, musím jasne ukázať, akú zloto pácha v spoločnosti. Takže v stredu sa k tomu iste vrátime a preberieme to. Ďakujem pekne, Frank. Je to vždy každý rok veľmi náročné realizovať, takže ďakujem vám aj tieňovým spravodajcom za ich prácu. Lehota je 11. decembra. Na 20.00 budeme hlasovať, ale možno by sme stihli ešte ďalší bod programu, aby sme si zjednodušili trochu život. ktorú tému teraz, alebo ktorý bod, neviem, od 7 Judith, chcete teraz niečo povedať k tomu? Sú tu všetci, ktorí si počujú vaše slova, nikto sa nebude stiažovať. Dobre, takže kolegovia, prejdeme na bod 7. Je to prevencia využívania finančných systémov na účely eh, prania špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu a Judith nás bude informovať aktuálne situáciu, situácie v trialógu a myslím, že nemusím na úvod hovoriť viac a dám slovo rovno spravodajkyni. Ďakujem pekne, predseda. Áno, ja by som vám rada niečo povedala o príbehu rokovaní s radou a komisiou. 8. trialóg by som mal uskutočniť zajtra po obede od 16.00 ale musím vám povedať, že rada mi povedala, že nemajú rokovací mandát. Mal to byť posledný trialóg, tak aby sme mohli uzavrieť tú dohodu. Rokujem už dlhšie ako rok. Počas malckého predsedníctva ste, ste mi to bolo náročné, potom s estonským predsedníctvom, ktoré sa maximálne snažilo, ale oni sa dopočuli, že nemôžu pokračovať a prieť zajtra s nami dohodu, pretože jednoducho nemajú žiadny priestor. A s ohľadom na LuxLeaks a panamské dokumenty, teraz Paradise Papers, je veľmi uh, príjemné vidieť, že členské štáty sa ne, nedokážu spojiť a pripraviť legislatívu, ktorá podporí transparentnosť bude bojovať proti financovaniu terorizmu a daňovým únikom. A je skutočne náročné sledovať, že týka verejnosti a držanlivého prístupu e, ľudí, ktorí figurujú v týchto dokumentoch, ktorí tvrdia, že im treba dôverovať a ďalej Eh, nedostatky a medzery v systéme, ktoré vykonávajú rôzne právne subjekty a vidíme v španánskych dokumentoch, že trasty a rôzne spoločnosti presúvajú peniaze z a do Európskej únie a daňových rajov. No, ja musím ešte povedať, že za to, čo my sa snažíme rozlíšiť ten, čo urobiť. Nasledovne ja som nemohla hovoriť ešte s tými spravodajcami, nemohla som hovoriť so spolu, spolu spravodajcami. Zajtra sa od 15. skutočne stretnutie tieňových spravodajcov a musíme sa rozhodnúť, čo urobíme, ale už teraz vám môžem povedať, že máme radu, ktorá nedokáže s nami pridať alebo prijať hodnotu, e, dohodu vo svetle tejto politickej situácie Rozhovor na Paradise Papers. Ďakujem pekne, Judith. Povedala si to veľmi jasne. Ty máš eh, pocity z rady. Zajtra o 15. sa skutočne zasadnutia tieňových spravodajcov, kde to poriešite. Má niekto nejaké otázky pre Judith alebo pripomienky? Jasne, veľmi dôležitá téma. Ja sa, že nikto nemá otázky. Dobre, Máme ešte 7 minút do 8. Ďakujem pekne, Judith. Môžeme ešte ďalšiu, ďalší bod prebrať. Myslím, že sú tu všetci tieňoví spravodajcovia pre moju správu. No, no, I can, I can do mine quickly, if that's kolegyne, kolegovia, vadilo by vám, aby som sme ešte prebrali ďalší bod programu, aby sme si uľahčili život trochu. Dobre, myslím, že nikoho to tak veľmi netrápi. Je to bod 5. Nevadíte, ak to urobím. Takže bod 5 to sú podmienky vstupu a pobytu pre príslušníkov tretich krajín účelom kvalifikovaného zamestnania, to je tzv. modrá karta. Dám len krátke stručné informácie. Ja som spravodajcom v tejto téme a parlament prijal svoju pozíciu 15. júna, rada 26. júla. E, diskusie postupujú v dobrej atmosfére spolupráce medzi predsedníctvom a komisiou ešte treba stále vyriešiť tri hlavné otázky. Nechápem, že modrá karta nezaujíma všetkých, ale... Dobre, takže poprvé tu harmonizácia systémov v rámci EÚ. E, druhá vec je rozšírenie pôsobnosti pre ktoré majú medzinárodnú ochranu a ďalej inklúzia alebo zaradenie rôznych zručností a schopností. Ešte nás čakajú dva ďalšie trialógy do konca roka a estonské predsedníctvo sa snaží dosiahnuť dohodu. Ďakujem tieňovým spravodajcom za ich pomoc. Vidím, že jeden z tieňových spravodajcov minimálne tu je. Ďalších nevidím. Máte nejaké otázky k trialógu, modrej karte a pokroku? Ak nie sú žiadne otázky, tak eh, a Cecil, chcete položí otázku k modrej karte. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, len veľmi stručne. Dlho, dlho sa už tomu venujeme. Na Dublinské nariadenie je dôležitou záležitosťou. Samozrejme, mňa by zaujímala jedna vec. Chcela by rada zobrať celým balíkom. Každý bod je dôležitý, žiadny z bodov, ktorému sa venujeme je menej dôležitý ako nejaký iný. Takže je to celé veľmi dôležité a dôležité, aby celý balík bol prijatý. Čo si o tom myslí rada? Ďakujem pekne, Cecil. Poďme modré karty. Ten prístup eh, k celému balíku. Komisia a my máme k tomu taký prístup, že veľmi citliví na to a rozumní tom, aby sme mali nejaké právne cesty pre migráciu. Toto je revízia, toto nie je pôvodný návrh, toto je len revízia modrej karty, ktorú modré, členské štáty až tak nevyužívajú s pár výnimkami, takže toto je o zlepšení legálnej migrácie. Potom sú tu isté problémy je tu jedno opatrenie, možno ste si všimli, o harmonizácii systémov, otázka ľudí s medzinárodnou ochranou, tak stále na stole, ale ešte to nebolo vyriešené, takže viem, že vás to zaujíma. Ja myslím, že opatrenia pre legálnu migráciu by mali ostať na stole, máme ich len pár. A v tomto ohľade ďakujem tieňovým spravodajcom za ich prácu, aby sme zaistili legálnu migráciu. Na legislatívnej legislatívnej oblasti. Birgit, máte otázku? Birgit Cipel k Andrej karte? Nie, ja som bola trochu zmetená, pretože som bola uh, mimo miestnosti. Ja by som chcela sa vyjadriť k 6. Eh, chápem, že teraz sme na 5. No. Trošku sme dnes popreskakovali jednotlivé body. My sme vybavili niek pár bodov ešte pred 20 hodinou, pred hlasovaním. Už je 8 hodín. Bod 5 sme prebrali, k 6 sme sa zatiaľ nedostali, takže po hlasovaní prejdeme k 6. Ja myslím, že teraz môžeme aj hlasovať, pretože už sú tu snaď všetci Okay, everyone... Kolegyne, kolegovia, ak ste všetci pripravení, tak pristúpime k hlasovaniu. Prosím, usaďte sa, všetko bude elektronické. Okay, and we begin. Dobre, teda začneme. Máme jedno hlasovanie a je to návrh správy o implementácii smernice 2011-93 EU parlamentu a rady z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí a detskej pornografie. Spravodajkyňou je Anna Maria Koráca Bild. Anna Maria, chcete niečo povedať pred hlasovaním? Uh, you, I... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať všetkým, každej politickej skupine, všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým asistentom, pretože to záverečné znenie je veľmi jasný signál členským štátom, že musia robiť viac, lepšie a rýchlejšie. My sme mali politiku nulovej tolerancie k zneužívaniu detí. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Začneme kompromisom číslo 3. Kompromis 3. Hlasovanie otvorené. ukončené. No to prijaté. Kompromis 1. Hlasujte. Ukončené. Prijaté. Kompromis 2. Hlasujte. Ukončený prijatý pozmeňujúci návrh 52. Hlasujte. Ukončené. Zamietnutý 53. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 54. Hlasujte. ukončené viety 59 hlasujte ukončené prijatý 60 hlasujte ukončené prijatý 61. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 62. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. Kompromis 4. Hlasujte. Ukončené Prijatý. 68. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 69. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 70. Hlasujte. Ukončené prijatý. 71, hlasujte. Ukončené. Zamietnutý. Kompromis 5, hlasujte. Ukončené. Prijatý. 73, hlasujte. Ukončené. Prijatý. 74. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 75. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 77. Hlasujte. Ukončené. Prijatý kompromis 6. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 81. Druhá časť. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 83. Hlasujte. ukončené, prijatý 84, hlasujte, ukončené, prijatý 85, hlasujte, ukončené, prijatý kompromis 8, hlasujte, ukončené, prijatý. 92. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 94. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. 95. Hlasujte. Ukončené Prijatý 96. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 97. Hlasujte. Ukončené. Prijatý 98. Hlasujte. Ukončené. Prijatý Kompromis 9. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. Kompromis 10. Hlasujte. Ukončené. Prijatý. Kompromis 11. Hlasujte. ukončené, prijatý. 112, hlasujte. Ukončené. Bolo zametnuté. 113, hlasujte. Closed. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 114 otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý. 115 otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý. Kompromisný návrh 12 otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. Pozmenujúci návrh 122 až 48 sú identické. Otváram hlasovanie. 122 a 48 identické pozmeňovacie návrhy. Všetci hlasovali? Končíme hlasovanie. prijatý. 123. Otváram hlasovanie. Končíme. Prijatý. Kompromisný návrh 13. Otváram hlasovanie. Končíme. Prijatý. Pozna- meniavací návrh 126 a 128 sú identické. Otváram hlasovanie. Končíme. Prijatý. 133 otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý. Pozmenujúci, pardon, kompromisný návrh 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý. Kompromisný návrh 15. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. 144. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Ten je prijatý. 145. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. 146. Otváram hlasovanie. Prepačte, e, prepačte, 146 vypadáva. Kompromisný návrh 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. je. 155. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. 156. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý. Kompromisný návrh 17. Otváram hlasovanie. Končím prijatý. A pokiaľ ide o citácie, to je vlastne až e, po pozmenujúci návrh 8 od 122. Otváram hlasovanie. Uzatváram, je to prijaté. A pokiaľ ide úvodné ustanovenie, úvodné ustanovenie číslo 9, otváram hlasovanie, zatváram prijaté e, pozmeňujúci návrh 10. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Prijatý 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý 13. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý 15. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý. 16. Otváram hlasovanie. Neboli sme pri 16. Pri, ku 16. EPP má o jeden hlas viac, ako by malo mať. Prosím vás pekne, buďte takí láskaví. Kontrolujte si karty. Neviem, ako je to možné, ale keby ste to mohli skorigovať. Áno, už to bolo upravené, <clears throat> takže môžeme uzavrieť hlasovanie. 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý. Pozmenujúci návrh 19. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý. Pozmenujúci návrh 22. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnutý. 23. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 25, 25. Otváram hlasovanie. Končím. Prijatý. 26. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. 27. Otváram hlasovanie. Prepačte. 27 a 28. Otváram hlasovanie. Končíme. Prijatý. Pozmenujúci návrh 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijatý. 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnutý. 32. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. 34. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. 35. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. A teraz konečné hlasovanie. Bude to a hlasovanie. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval? Uzatváram hlasovanie. Takže 46 hlasov za, 1 proti a 1 sa zdržal hlasovania. Gratulujem vám k tejto správe. Ďakujem kolegovia, takže tým pádom sme e, skončili čas, ktorý sme mali vyhradený na hlasovanie a budeme pokračovať v ďalšom programe. Prejdeme okamžite na bod číslo 6. Prosím vás, tí kolegovia, ktorí odchádzate, Buďte takí láskaví a odíte potichu. Takže teraz by sme sa vrátili k bodu 6. Prosím vás pekne, vy vlastne budete hovoriť teraz pani Sikula za pani Fajon? Áno? Dobre, v poriadku. Takže, vážení kolegovia, ste pripravení? Snažím sa naozaj pomáhať každému eh, v tom, aby sme čo najrychlejšie skončili. Takže, Tania Fajon, prosím. Chcem ospravedlniť moju kolegyňu Taniu, ktorá tu nemôže byť dnes večer, pokiaľ ide o nariadenie týkajúce sa a kvalifikácií. Tí kolegovia, ktorí hlasovali za kvalifikáciu 12. júna, tento mandát bol ukončený 5. júna. Rada v podstate prijala len čiastočný prístup. 19. júna je veľmi dôležité počiarknúť, že v tomto bode rada nebola schopná prijať svoj mandát, pokiaľ ide o celý text zatiaľ, pretože má obmedzený mandát. Niektoré ustanovenia boli, zostali tým pádom otvárané, hlavne tie ustanovenia, ktoré sa týkajú istých odkazov v nadväznosti na iné e, ustanovenia v, v súvislosti s balíkom o Azile, Tam samozrejme ešte svoje e, stanovisko nezaujala rada. Pani Fajun by chcela počiarknúť, že toto zatiaľ v podstate negatívne neovplyvnilo proces rokovania, ale každopádne ten konečný výsledok naozaj ešte stále vysí vo vzduchu a závisí to od schopnosti a rady prijať takýto e, plný mandát. Pokiaľ ide o rokovania, ktoré zatiaľ prebehli, boli to dva politické trialógy a Zatiaľ sa v podstate dosiahol istý pokrok, pokiaľ ide o kompromisy v náväznosti na texty. Negociačné témy mohli, e, týmy mohli prediskutovať prvých 9 článkov, vrátanie článku 8 v súvislosti s internou ochranou a to je jedna z hlavných, jeden z hlavných bodov, ktorý predstavuje v podstate e, nezhody v nadväznosti na všetky inštitúcie. Samozrejme, že sa očakáva, že tento prvý trialog sa ukončí do konca roku a je celkom jasné, že e, bulharské predsedníctvo, ktoré potom preberie žezlo, bude musieť v tomto pokračovať. Dovolte mi, aby som využila túto príležitosť a požiadala radu, aby čo najrychlejšie prijala mandát v nadväznosti na zostávajúce ustanovenia tohto nariadenia A práve tak, aby zostala otvorenou a ochotnou e, prijať isté kompromisy v nadväznosti na isté aspekty, pretože tie eh, rôzne názory sú dosť eh, rôzne. A ja by som si dovolila, vážený pán predseda, eh, osobnú poznámku. Je neakceptovateľné, aby všetky tieto rôzne súbory týkajúce sa tohto balíka v nadväznosti na azyl neboli koherentným spôsobom vypracované komisiou, ale každopádne tento parlament e, bol schopný vypracovať po svoje stanovisko po e, niekedy veľmi tvrdých rokovaniach. Je to naozaj škoda, že rada nemôže v podstate robiť, urobiť e, niečo také, aby vystúpila so svojím vlastným stanoviskom, so svojou pozíciou. A naozaj si myslím, že je potrebné tlačiť na radu, v tom zmysle, aby konečne predložili svoje vlastné myšlienky. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme aj za to, že ste zastúpili pani Fajon a že ste nás informovali o poslednom vývoje a samozrejme aj o tom, že ako to vlastne vyzerá s týmto balíkom v nadväznosti na azyl. A som presvedčený, že členovia parlamentu naozaj čakajú, ako to všetko dopadne. Ďakujem vám veľmi pekne, kolegovia, za toto stretnutie a za to, že ste zostali až do samého konca. Dostávame sa vlastne na koniec nášho stretnutia a chcem sa opýtať, že či máte niečo v bode rôzne. 21. novembra sa stretneme na budúce vrátanie stretnutia s ekonom. Takže e, tým pádom končím naše dnešné stretnutie. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa zúčastnili tohto stretnutia a za vašu účasť.